Dobré popoludne, kolegovia. Takže schôdza, ktorá bola šestnásteho prerušená, teraz opäť začína. Prosím, usadte sa, ďakujem. Ďakujem, milí kolegovia. Colleagues, we are about to kolegovia, takže začneme s našou schôdzou, takže prosím, usaďte sa a prestaňte sa medzi sebou rozprávať. Takže protokol zápisnice 16. novembra je k dispozícii. Chce sa k nej